Ideme na správu pána Olbrichta. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii Polsko. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Tak ešte raz otvárame hlasovanie na úvod. Le vote est clos. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pošleme vám technika, aby vám vaše hlasovacie zariadenie mohlo fungovať. Správa pani Hoffman. Menovite otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Správa pána Plenkoviča. Znovu menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté správa pána Negresku, menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Le rapport de madame... Správa pani Jatenmaki, menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Správa pána Leichtfrieda. Číslo 1. Pozmeňovací návrh, to je za, proti. Zdržali sa. Prijaté. Stanovisko rady je takto pozmenené. Ideme na správu pána Lamasura. Číslo 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ideme hlasovať o návrhu komisie. Rukou, prosím, kto je za, zvihnite ruky proti. Zdržali sa? Prijaté. A o legislatívom uznesení menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Správa Salba Bidigain. Pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Hlasujeme o návrhu komisie. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. A teraz legislatívne uznesenie, menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Správa pani Nýriada. Pozmeňovací návrh číslo 1. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. Hlasovanie o uznesení, menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Správa pána Tarabelu. Pozmeňovacie návrh číslo 1, kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 1, dve časti, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Odsek 2, dve časti, prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zdá sa, že je to zamietnuté, ale overíme si to radšej elektronicky. Otvárame hlasovanie, aby sme overili. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Odsek 3, kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že je to tá istá väčšina. Je to prijatý. Menovite k odseku 5 otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Menovite odsek 9 otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Menovite odsek 10 otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Číslo 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Odsek 12, dve časti. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? rovnaká väčšina ako predtým, takže je to zamietnuté. Áno, ale radšej si to overíme. Druhá časť od seku 12. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Odsek 13, prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? prijaté. Druhá časť odsek 13 je za, proti, zdržali sa. Overíme si to elektronicky, druhá časť odseku 13. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Odsek 14, menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Odsek 15 menovite otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Odsek 16 menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Číslo 21, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Odsek 21. časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? overíme elektronicky. Druhá časť odsek 20. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Odsek 21 menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Číslo 3, kto je za? Proti? Držali sa prijaté. Odsek 24, dve časti, prvá časť to je za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 25, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa Nie som si istá, overíme elektronicky. Otváram hlasovanie, druhá časť 25 Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Číslo 22, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Číslo 4 za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Menovite odsek 20. Otváram hlasovanie. 27, pardon. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Odsek 28, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Odsek 30, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Odsek 32, menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Číslo 23, kto je za? Proti? Zdržali? Zamietnuté. Odsek 39, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Číslo 5, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Menovite odsek 41 otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Číslo 16, menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Číslo 12 a 17 sú to identické pozmeňovacie návrhy. Menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Číslo 6, kto je za? Proti? Zdržali sa? Ospravedlňujem sa, ale nie je to jasné. Ešte raz e, zvihnite ruky, kto je za. Číslo 6, proti? zdržali sa. Teraz je to jasnejšie, je to prijaté. Odsek 44 menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté číslo 11. Menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 46 menovite otváram hlasovanie. Je demande une minute. L'amendement a été rejeté. Donc... Pardonnez-moi, il faut voter effectivement. Ospravedlňujem sa, hovorí pani predsedajúca, takže ideme na odsek 45, prvá časť. Menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Druhá časť, tiež menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Odsek 46 stále menovite otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Číslo 7, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Odsek 49, menovite otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Menovite odsek 50. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Menovite odsek 51. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Číslo 8 a 13 sú to identické pozmeňovacie návrhy. Menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 9 a 14 identické. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Úvodné ustanovenie E. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Číslo 18. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Číslo 19, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Úvodné ustanovenie I, menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Úvodné ustanovenie L menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Úvodné ustanovenie Q v dvoch častiach. Prvá časť to je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Úvodné ustanovenie R. Menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Číslo 20, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Číslo 15, menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Úvodné ustanovenie AE, menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Číslo 10 menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Ideme hlasovať o uznesení menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Gratulujeme pánovi Tarabelovi. Nous allons passer à, euh, au vote. Ideme teraz Ideme hlasovať o správe pána Messerschmitta. Je to výročná správa o politike hospodárskej súťaže EU, OCEK 2, v troch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Ja by som povedala, že je to prijaté. Tretia časť, menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Odsek 3 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť, menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Odsek 9 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Číslo 5. Menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Menovite odsek 11. Otváram hlasovanie. Pardon, 18. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Odsek 40. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté, zdá sa. Dobre, ale overíme si to, ak chcete. Odsek 40 elektronicky overujeme. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Odsek 52 dve časti. Prvá časť to je za. Proti zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Odsek 58, dve časti, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Odsek 62, dve časti. Prvá časť to je za, proti, zdržali sa. Prijaté druhá časť to je za, proti, zdržali sa. Prijaté. Číslo 6 menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Menovite odsek 75. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 79 menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 85 odsek menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Odsek 91. časť za, proti, zdržali sa. Prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa. Prijaté. Odsek 95 menovite. Otváram hlasovanie. prijaté. Číslo 7 menovite. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 109 menovite. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Odsek 117, dve časti, prvá časť, menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Druhá časť menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Číslo 2 menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Úvodné ustanovenie B, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť, menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Číslo 3 menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 4 menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. A teraz o celom uznesení menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. A teraz ideme hlasovať o poslednej správe. Je to správa z Halba Bidegain. Číslo 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Číslo 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Celé uznesenie menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Ďakujem za vašu spoluprácu pri hlasovaní.